Bene, allora ringraziamo il commissario Tajani. Che... Takže eh, vítame medzi nás pána komisára Tajaniho. Pár minút meškal. To meškanie spôsobila jeho práca. Toto sa stáva často aj nám. Ďakujeme, že medzi nás prišiel. A ja sa pokúsim dohnať ten stratený čas a hneď mu udelím slovo. Madame Grostet, intervenir, prego. Pani Grostet, máte slovo. A potom. Allora, prego, komisár. Nech sa páči, pán komisár. Ďakujem, e, vážená pani predsednička, vážená Mária, prepačte, e, že takto meškám, ale dnes som mal veľmi plný deň z pracovného hľadiska. A takisto som riešil témy, ktoré zaujímajú aj vás. E, dlho sme o nich hovorili e, s komisármi, e, s ostatnými komisármi. Mali sme stretnutie kolegia dnes ráno o 8. Čiže stretnutie kolegia bolo neskôr a schválili sme dokument ktorý sa pripravuje na zajtrajší deň. Tam zdôrazňujeme dôležitosť rastu, dôležitosť priemyselnej politiky, o tom, aby malé stredné podniky mali prístup k úverom. Ďalej hovoríme, ďalej sme mali eh, tlačovú konferenciu a 16. mája sa bude konať schôdza komisie, ktorá sa bude zaoberať eh, s, um, rastom. A potom 30. mája kolegium schváli politiku o raste. A ešte bude to vlastne predtým, než sa bude konať eh, zvláštny, zvláštna rada alebo mimoriadná rada 23. Takže som veľmi rád, že aj eh, parlamenty, poslanci, poslanci parlamentu, aj komisia sa týmto zaoberá a že komisia sa rozhodla, že sa vloží naplno do posilňovaní rastu. A rast nie je možný bez toho, že by sme naštartovali eh, priemyselnú politiku v prospech malých a stredných podnikov. A o všetkých týchto témach budeme diskutovať e, spoločne, pretože náš spoločný cieľ je podporiť rast, zvýšiť zamestnanosť a to prostredníctvom obrany a podporovania e, naš, našej priemyselnej bázy. A preto som požiadal môj generálny direktoriát. Vy viete, že máme nového riaditeľa pána Daniela Kajechat Krespu. Myslím si, že eh, tu už bol medzi vami. Čiže eh, direktoriát musí definovať, by mal definovať agendu na budúce mesiace. Tento cieľ naštartovania rastu je veľmi dôležité, ak sa pozrieme na údaje, ktoré boli nedávno spublikované. Žiaľ, komisia predpokladá rast um, európskeho HDP ah, um, okolo 0,3 um, v roku 2012 a uh, ľahké zmenšenie v roku 2013. Rovnako uh, sa odhaduje aj vývoj indikátorov dôvery spotrebiteľov, pretože tu, sa, uh, tu sme zaznamenali ľahké zhoršenie. Ehm, avšak údaje nezamestnanosti sú alarmujúce. Podľa odhadov ECB by to malo byť 11 eh, v celej eurozóne a to je najhorší údaj odvtedy, ako bola zavedená spoločná mena. Samozrejme, je to naša úloha, eh, aby sme podporovali eh, životnosť podnikov, či už na národnej alebo európskej úrovni a vytvorili podmienky na trvalo udržateľný rast. V Bruseli a takisto aj v európskych hlavných mestách pracujeme intenzívne na tom, aby sme odpovedali na túto výzvu. A ja som osobne počas posledných týždňov mohol konštatovať, že treba riešiť tento problém rastu a e, zaoberáme sa tým v Írsku, v Grécku, v Španielsku. Ja som sa stretol s premiérmi a e, tam som aj videl, ako vyzerá reálna ekonomika tie ciele a obavy sú rovnaké. Ekonomika eh, by eh, začala, mať, začala, mm, by mala začať znova rásť. Ináč potom tie, tú politiku úspor, ktoré sa teraz realizujú, tá politika úspor nebude mať žiadny dopad a nebude to stačiť, aby sa Európa dostala z krízy von. Ja som sa stretol uh, uh, s pani kancelárkou Merkelovou a aj e, Nemecko si stále viac uvedomuje, že tá prílišná zadlženosť je zviazaná aj so stratou konkurencieschopnosti a tým pádom aj so schopnosťou rastu. Musíme zobrať do úvahy aj volebné výsledky vo Francúzsku. Konali sa tam v nedeľu voľby a dostali sme rovnaký signál. Máme rovnaký signál vo Francúzsku, v Nemecku, v Grécku a v Taliansku takisto. Sú tam rôzne nuancy, rôzne rozdiely, ale spoločnou črtou je to, že e, ľudia sú nespokojní s istým smerovaním alebo s istým výberom. V každom prípade ľudia nechápu dobre, prečo politici si zvolili isté riešenia. V každom prípade je jasné, že európsky ľud a naši občania nás žiadajú, aby sme konali a aby sme podporili reálnu ekonomiku. A čo sa týka mňa, čo sa týka celej komisie, my nemáme v úmysle ustúpiť pred touto výzvou a ako som už povedal, skúmame iniciatívy, ktorými by sme mohli podporiť e, e, tie opatrenia, ktoré sme už prijali a aby sme mohli e, zodpovedať požiadavkám občanom. Moja úloha je jasná. Vediem ide o to, aby sme viedli a zrýchlili prechod k tretej priemyselnej revolúcii, kde Európa bude lídrom. Prvá priemyselná revolúcia bola tá, keď e, sa začala do výroby zavádzať para, uhlie e, a tak ďalej. Potom druhá revolúcia, to bola ropná revolúcia. A teraz je čas e, na to, aby sme rozmýšľať kvôli tomu, čo sa deje nad ďalšími hypotézami. Údaje sú jasné. Každoročne sa um, obyvateľstvo na svete zvyšuje o 70 miliónov uh, ľudí, osôb a už uh, do roku 2020 uh, bude Európa závislá od ropy z tretích krajín eh, na 80 až 90 Takisto eh, sa eh, zvýši spotreba energií a súrovín. Hovoríme o, potom o sektore dopravy. V roku 2030 budeme mať na svete 81,6 miliard vozidiel a dnes ich máme 80 miliónov. Takže Mali by sme si položiť otázku, či môžeme naďalej pokračovať s takýmito technologickými prostriedkami. Odpoveď je nie, že nemôžeme. Uh, aký je však ten uholný kamen tejto tretej uh, revolúcie? Je to, uh, sú to poznatky, inovácia e, a efektívnosť pre trvalo udržateľný rast. Tento proces sa už začal ale ak nebudeme pokračovať na tejto ceste, tak potom zaplatíme veľmi vysokú cenu. A tá sa bude týkať konkurencie, schopnosti, zamestnanosti a priemyselného základu Európy. A preto budeme 29. maja v Bruseli hovoriť o Mission Growth, bude to konferencia Mission Growth a e, zúčastnia sa na nej rôzni ministri, jednotliví ministri e, európskeho priemyslu. E, potom to bude aj pani predsednička vašej, e, kom, vašho výboru Amalia Sartori a e, takisto aj Jeremy Rifkin ako moderátor rôznych diskusí. Cieľ e, tejto konferencie je, aby sa prispelo k revízie novej e, priemyselnej politiky, ktorú chceme predstaviť po tomto lete. V Európe potrebujeme nové zdroje rastu a trvalo udržateľnú konkurencieschopnosť. Trvá udržateľná e, e, konkurencieschopnosť znamená, že podporíme ekonomický e, vývoj a posilníme bezpečnosť v energetickej oblasti. Toto je jedna z hlavných vedúcich línií politickej stratégie, ktorú vypracúvame. A potom pripojme k tomu tému prístup k úveru, úverom, dopad globalizácie na trhy a priemyselnú inováciu. V tomto kontexte sa nachádzajú dva hlavné priemyselné sektory, o ktorých by som chcel troška dlhšie hovoriť. Prvé, prvý sektor je lodiarstvo. Tento sektor trpí hlbokou krízou a bude ňou trpieť ešte ďalšie mesiace. Keď, ako som povedal na našom poslednom stretnutí, e, začali sme znova analyzovať stratégiu leadership a vytvorila sa skupina, koordinačná skupina, ktorá má zaraž, e, za, zaručiť to, že tento strategický sektor prežije. A takisto využiť možnosti, ktoré ponúkajú rýchlo sa rozvíjajúce trhy, inovácia a nové technológie. Dúfam, že koordinačná skupina e, do tejto jesene vy vypracuje prvú správu a na týchto základoch budeme pokračovať, aby sme prijali novú stratégiu Leadership 2020 ehm, a to už na začiatku roku 2013. Ďalší sektor, je sektor automobilový alebo výroby automobilov. Skupina na, vysokom, na vysokej úrovni CARS 21 sa začala, začala pracovať pod mojou iniciatívou v roku 2010. Je na dobrej ceste. A rozhodli sme sa, že e, e, tú, tú poslednú schôdu 6. júna zmeníme že to pozmeníme a začneme novú stratégiu, e, konkrétnu stratégiu pre e, podporu výrobcov automobilov. Mali sme tu oznámenie, a teda budeme mať oznámenie CARS 2020 a plánujeme to na jeseň tohto roku chcel by som vám povedať, že e, minulý týždeň som sa stretol s Ulrichom Ekelmanom, generálnym tajomníkom Európskej federácie um, mech, um, odborov um, pre mechanikov a Sergia Markioneho, ktorý je predseda Ača, to je asociácia e, výrobcov automobilov EÚ. E, rozprávali sme sa a centrom našich rozhovorov e, bolo vypracovať akčný plán, ktorý budeme mať tri kľúčové témy. Na tých by sme mali e, pracovať, aby sme posilnili konkurencieschopnosť automobilistického priemyslu. Najprv líderstvo, technologické líderstvo európskeho priemyslu tým, že sa zmobilizujú finančné zdroje na, európskom a národne, na európskej a národnej úrovni. Ďalej, e, tu mám na mysli to, alebo teda chcem v budúcich finančných výhľadoch pokračovať v tej stratégii, ktorú sme už zrealizovali v 7. rámcovom programe. Takisto mám na mysli aj inteligentnú reguláciu, ktorá vypracuje jednoduchší európsky rámec bez toho, že by sa zavádzali nepotrebné náklady. Ďalej, podpora medzinárodného princípu eh, európskeho priemyslu eh, prostredníctvom cielených akcií, eh, aby sme podporili spravodlivý alebo rovný prístup európskych produktov na svetové trhy. Vieme, že tu máme nové techniky, ďalej biotechnológie, ďalej všelijaké vesmírne aplikácie, obnoviteľné zdroje energie a recyklácia. Táto revolúcia sa týka všetkých ekonomických sektorov. Klasický sekt, klasického sektoru služieb až po poľnohospodárstvo. Um, Komisia svojim horizontom 2020 chce zrýchliť tento proces. My sme o tomto už viackrát diskutovali. Ja by som vám chcel predstaviť to, čo sa týka sektorov, ktoré spadajú do mojej kompetencie a čo chceme robiť v budúcich mesiacoch. Dúfam, že e, to bude, tento, táto podpora bude zaručená budúcim strategickým rámcom. Ide tu najmä o technológie, suroviny a vesmír. Toto sú tri technológie, ktoré sú jadrom tejto tretej priemyselnej revolúcie. Čiže najprv CATS. E Štúdie stanovujú, že green economy a základné technológie vypracujú, alebo vytvoria milióny zamestnanských miest. A preto komisia je pripravená na to staviť. Predstavím oznámenie do, o, ešte pred letom, a ktoré sa bude týkať práve tejto téme. Čo sú to CATS, Key Enabling Technology? E, technology. Sú to vlastne také tehličky, technológie, na ktorých sa bude stavať inovácia veľmi rýchlo sa vyvíjajú. A správa, ktorú zrealizovali experti, skupina vysokej úrovni OKED, stanovila, že tento sektor už má hodnotu 650 miliard eur a v budúcnosti, teda za 3 roky, bude mať hodnotu 1000 miliard eur. Malé a stredné podniky majú úlohu protagonistov pretože v Európe sa nachádza veľa malých podnikov, pretože práve na tomto poli pôsobia. Európa je však ešte slabá v tom, alebo nevykonáva dobre svoju úlohu, aby sa tieto aktivity dostali, dostali podobu produktov. Ja si myslím, že spoločne by sme mali pracovať na tom, aby výskum bol čoraz viac aplikovaný a čoraz viac sa týkal priemyslu. Ďalej, e, veľmi dôležitá téma e, sa týka e, surovín. My sme tento part, toto partnerstvo začali už dávno. Ide tu o nahrádzanie a recykláciu a v budúcich mesiacoch podpíšeme už prvú dohodu v oblasti súrovín a v budúcich dňoch či mesiacoch pôjdem do USA, aby som sa zaoberal um, touto to témou. Ehm, táto téma je veľmi dôležité zo strategického hľadiska. Pán kolega Butikofer vie veľmi dobre, čo môžeme dosiahnuť. Ďalšia téma je vesmírna politika. Pracovali sme na tomto sektore. Oznámenie o zavedení dohľadu alebo operatívnych poznatkov vo vesmírnej oblasti sa bude týkať dohľadu, kontroly, ďalej e, meteorologických predpovedí a do, sledovania asteroidov. A toto sa bude aplikovať čo najskôr. Čo sa týka Galilea, ja si uvedomujem, že teraz hovorím príliš už dlho, ale môj sektor a moja, moje kompetencie sú veľmi široké a v mojej kompetencii je veľa tém, o ktorých si myslím, že by o nich parlament mal byť informovaný. Čiže 28. septembra sa bude konať druhý, druhá veľká udalosť. Tretia a štvrtý satelit sa dostanú do vesmíru a už v roku 2014 začneme aktivovať služby a <clears throat> úplná konštelácia bude dokončená v roku 2018. Viete, čo sa, viete o téme EGNOS. Viedla sa diskusia medzi komisiou a hradou ohľadom rozpočtu a financovania. Pardon, ide o GMS, opravuje sa rečník. A toto je téma, o ktorej musíme rozmýšľať. Komisia navrhuje, aby e, sa GNSS financovalo z, z finančných prostriedkov mimo rozpočtu. E, môže tu ísť o protirečenie, ale členské štáty nemôžu žiadať komisiu aby robila viac vecí bez toho, aby zvýšila e, rozpočet spoločenstva. Buď zvýšime rozpočet, alebo potom pre nás bude naozaj veľmi ťažké <clears throat> urobiť to, čo sa od nás očakáva. Máme financie až do prvého trimestra 2014 a urobíme všetko preto, aby sme zaručili, eh, aby sme teda aplikovali rozpočet a vyhli sa eh, nadmerným nákladom. Ďalej, revízia uh, REACH. Uh, my zhodnocujeme skúsenosť z prvých 5 e, rokov e, zavadzania tohto naradenia. E, aj vďaka tomu, že sme dostali správy z členských štátov v roku 2010 a z agentúry v roku 2011. Ide o to, aby sme do revízie začlenili aj hodnotenia, ktoré sú spojené s základmi, s administratívnymi bremenami a s inováciou. No a posledná téma, malé a stredné podniky a prístup k úverom. Ja by som chcel poprosiť parlament o pomoc, e, keď diskutujeme o ďalších finančných perspektívach, hlavne čo sa týka programu COSME. Zachádza to nad rámec inovácie a výskumu pre malé a stredné podniky. E, stanovujú sa tu iniciatívy pre e, medzinárodný princíp a akcie pre konkurencieschopnosť. A toto pre nás je veľmi dôležité. Ďalšia téma, o, ktorom, o ktorej by som vás chcel informovať. E, v piatok sme poslali e, list spolu s kolegom Barnierom, pánovi Andreovi Enriovi, a pre E, teda, ktorý je predseda Európskeho bankového úradu, aby sme požiadali, aby aplikácia Bazilea 3 e, neohrozovala malé stredné podniky, pretože e, to riziko by sa malo znížiť 85% na 50%. Samozrejme, keď sa uzná toto percento rizika, tak všetky malé podniky sa dostanú do takej situácie, e, aby e, mohli e, využívať štandardizovanú kontrolu alebo vnútornú kontrolu. Pretože na to, aby mohli raz, je dôležité počítať s finančnými zdrojmi. A keď je podnik malý, je ťažko žiadať o finančné zdroje Ďakujem eh, za pozornosť. Eh, snažil som eh, sa spomenúť všetky témy. Prepačte, ak som hovoril príliš dlho, ale tých tém máme na stole príliš veľa. Je dôležité, aby sme zaručili európsk, rast a odpovedali európskym občanom. Ďakujem, pán komisár, ale máme tu problém máme 15.45 na hodinkách a o štvrtej budeme hlasovať. A mám tu 12 rečníkov na rečníckom zozname. Chcem povedať, že uzavriem zoznam rečníkov, takže dobre, 13 rečníkov Uh, musím uzavrieť tento rečnícky zoznam. Uh, takže prosím, položte iba jednu otázku, lebo potom mm, sa nebude dať odpovedať. A potom sa hlas uh, v štvrť hodinu. Nesúhlasíte, aby sa hlasovala štvrť hodinu? Takže každý dostane jednu minútu a poprosím o krátku odpoveď. Čiže každý môže položiť jednu otázku a jednu odpoveď. Ďakujem veľmi pekne, pani predsedajúca. Ďakujem a pánovi komisárovi za to, že sem prišiel. Len jednu minútu. Ja sa sústredím na jeden, jednu konkrétnu vec a to, vzhľadom k tomu, že teda témy, o ktorých hovoríme teraz, sú témy, ktoré sú aj pre komisiu prioritami pre tento rok. E, jednoducho e, ostatné programy to len spred, sprevádzajú. Takže by e, som chcela povedať, že e, je dôležité vytvoriť ekosystém, aby malé a stredne veľké podniky mali možnosti sa, vyvi- sa vyvíjať a rozvíjať svoje iniciatívy, a to najmä e, s cieľom dosiahnutia rastu. A teraz e, vec, na ktorú sa chcem spýtať. Ako iste vie pán komisár CIP, alebo teda bývalý kozme, pretože nejde o to isté, um, osobitne zahraňal in, e, iniciatívy ako napríklad uh, Um, inovatívna Európa, financovanie, implementácia. A toto sa uh, nespomína v kozme. To, tieto prvky v kozme nie sú, ale uh, sú roz, rozpísané podrobnejšie v jednotlivých programoch, ročných programoch práce. A moja otázka je, um, hoci to nie je podrobne rozpísané a vstúpi to do platnosti až v roku 2014, vedeli by ste nám približiť niektoré aktivity, ktorými sa dosiahne táto aktivita COSME? Eh, no, no, <laughs> Glante. Ja, vielen Ďakujem veľmi pekne, pán komisár. Máte obrovské portfólio a treba potom na to aj viac času na reagovanie. Chcem eh, vám eh, najprv urobiť kompliment. Som veľmi rád, že ste spomenuli e, voľby a že ste pochválili Nemecko a som veľmi rád, že naša kancelárka znova objavila raz. Dúfam, že to pomôže v Európe. E, chcem sa opýtať na inovačný sektor. Robíme stratégiu pre vesmír a je to veľmi ťažké v súčasnej dobe. E, vy ste povedali, že sa to bude robiť mimo rozpočtu. Viete, aký má k tomu názor parlament. Ale ako chcete zaručiť, keď e, parlament bude mať e, naozaj e, spolurozhodovacie právo pri tom programe, ako to bude vyzerať. Podľa mňa aj v rade bude treba premyslieť, ako to bude vyzerať, hlavne po voľbách, ktoré prebehli v Európe v poslednom čase. Musíme vedieť, ako budeme na tom, keď nadejde tá situácia. Treba jasne povedať, že buď budeme robiť niečo podľa modelu ESA, ako sme to robili aj v minulosti, alebo budeme robiť e, model spoločenstva. Ale jednoducho musíme byť aktívni. Ďakujem. Dotter. Anders Dottir. Tak, Ďakujem veľmi pekne, vážená pani predsedajúca, za slovo. Ja mám dve otázky na pána komisára. Bola vykonaná štúdia konkrétne v roku 2009, objednala si ju komisia a tá štúdia dospela k tomu, že je veľmi dôležité presadzovať štandardy, ak chceme podporovať inováciu v, v odvetví technológií. Žiaľ, máme stále problém s prístupom k štandardom, k normám, pretože my eh, skúmame skôr vývoj než uplatňovanie štandardov. A ja sa chcem spýtať, či komisia má nejaký plán, napríklad v rámci COSME, aby zabezpečila, že stredne, malé a stredne veľké podniky majú prístup k normám a dokážu ich uplatňovať a môžu ich uplatňovať. Druhá otázka sa týka jednotného patentu. Mnoho ľudí kritizuje skutočnosť, že súčasná verzia môže byť e, v neprospech, môže e, poškodiť malé a stredne veľké podniky. Ja sa chcem spýtať, či vysoko technologicky rozvinuté oblasti, kde by sa e, mohol tento patent uplatňovať, by mohli byť problémom. Ďakujem, hovorí ďalšia rečníčka, pani Ford. Ja mám niekoľko sťažnosti, ktoré som dostala od eh, malých a stredne veľkých podnikov z, môjho, z mojej oblasti, ktoré sa sťažujú na neskore platby z komisie eh, v rámci programu. A toto eh, nepodporuje slova komisie o tom, že chce riešiť cieľe stratégie Európa 2020 prostredníctvom COSME. Niekedy komisia žiada niekoľkokrát o tie isté informácie, niekedy nezasiela peniaze, nepoukazuje peniaze správne, je zmetok ohľadom toho, kto zodpoveda za čo, alebo kto by mal byť konzultovaný ohľadom ktorej veci. A ja by som sa chcela spýtať, či by komisár mohol zareagovať na to, ako rieši takéto interné problémy komisie. Ďakujem veľmi pekne, pán Elmer. Vážená pani predsedníčka, ja by som sa chcel spýtať pána komisára, či tieto náhle slova o raste nie sú len panicky, panickou reakciou na výsledky volie v Grécku a vo Francúzsku. A chcem sa tiež spýtať, či komisia má nejaké reálne predstavy o tom, ako tieto problémy riešiť, pretože vy eh, hľadáte vždy len jedno riešenie a to je zvyšovanie rozpočtov a míňanie. Ale nemáte žiadne peniaze, Európa nemá peniaze, jednoducho má len dlhy a to je problém. Mám pocit, že vôbec nechápete dôvody eh, toho, prečo Európa stráca na svojich konkurentov a e, tie dôvody sú v prvom rade prílišná regulácia, príliš vysoké dane. Vy hovoríte o inteligentnej regulácii, ale my nepotrebujeme inteligentnú reguláciu, ale menej regulácie. Mám pocit, že si neuvedomujete, že hlavný dôvod straty, straty konkurencie schopnosti Európy je e, členstvo v klube euro, kde, Grécko, e, kde krajiny ako napríklad Grécko a iní nikdy nebudú môcť byť konkurencieschopní, ak si nebudú môcť stanovať vlastný výmenný kurz svojej meny, ak budú viazaní výmenným kurzom, kurzom inej meny. A ďalej sú to naše nešťastné klimatické politiky, kde hovoríte, že e, Európa musí byť v čele tretej priemyselnej revolúcie, ale bojujeme tu s krajinami, ako je Amerika, kde je lacný bridlicový plyn, Čína, India, kde je lacné uhlie a my sa snažíme používať veľmi drahé a e, veľmi e, nestálo dostupné obnoviteľné zdroje. Takže ja, pán komisár, chcem povedať, že vy e, by ste mali e, začať riešiť ten skutočný problém. Ďakujem veľmi pekne, pán Ransdorf. Grazie, signora prezidenta. Uh, e, possibile di esplicare Ďakujem. Môžete vysvetliť konkrétne opatrenia Európskej komisie, aby sa, e, ako by sa zrýchlila tretia priemyselná revolúcia? Grazie. Grostet. Pani Grostet. Merci beaucoup. Uh, monsieur, monsieur... Ďakujem. Vážený pán komisár, uh, viete, že rast sa nedá nariadiť zákonom a bolo mi ľúto, že počas prezidentskej kampane vo Francúzsku sa nehovorilo o konkurencieschopnosti podnikov. A túto možno dosiahnuť len vtedy, ak európske štáty e, sa zbavia dlhov. A práve tak, že budeme podporovať malé stredné podniky. Súhlasím s vami, že tieto podniky e, môžu jediné vytvoriť zamestnanecké miesta a kapitál. Uh, potrebujeme viac flexibility, menšiu reguláciu a potom potrebujeme aj financovanie. Chcem vedieť, čo si myslíte o európskom e, mechanizme rizikového kapitálu, pretože e, nie všetko môže robiť EIB. Chcem hovoriť o integrovanom trhu e, rizikového kapitálu. Niektorí investori by sa mohli zúčastniť a podielať na financovaní malých a stredných podnikov. Mohli by ste hovoriť, e, potom by ste mohli dať viac informácií o Grónsku, pretože Čínsko, e, pardon, Čína e, mm, je veľkým konkurentom v tejto oblasti. Čo si o tom myslíte? Ďakujem, pán Karas. Ďakujem veľmi pekne, Pán komisár, chcem vám poďakovať za to, že ste prišli a za to, že ste hovorili o opatreniach, podľa, teda, ktoré podľa vás by komisia mohla prijať na, e, ako reakciu na e, výsledok volieb v Grécku a vo Francúzsku. Ja dúfam, ja dúfam, že dôjde k precitnutiu a že v krajinách, kde e, sa budú konať voľby v budúcnosti, tie výsledky ekonomické nebudú také ako v Grécku. Takže, pán komisár, ja vás poprosím, aby ste pokračovali v tých vašich pokusoch, o ktorých ste hovorili, že sa už rozbehli, pretože komisia hovorí, že vypracovala nejaký nový model na posilnenie verejných financií a zároveň e, iniciáciu rastu. Ja si myslím, že výsledky týchto vorieb by nemali byť brzdou, ale, ale stimulom na takéto dosiahnutie výsledkov. Grazie, Reul. Herr Kommissar, ich gehöre zu den Pán e, komisár, ja patrím medzi tých e, politikov, e, ktorí činy stavajú vyššie ako plány a slova. Eh, vy ste urobili oznámenie o priemyselnej politike, ktoré bolo veľmi dobre. A naozaj ste dobre povedali, že všetky úrovne bude treba eh, zaangažovať a bude treba zistiť, eh, aký to bude mať vplyv na európsky priemysel, ale kedy to bude zapracované do legislatívy a neostane to iba v tomto oznámení. Ďakujem veľmi pekne, pani Bukovič. Siednica. Ďakujem veľmi pekne, pani e, predsednička, pán komisár. Súhlasím s vami, že musíme bezpomienečne šetriť, ale to nestačí. Veľmi často ľudia neveria tomu, že stačí iba šetriť. Máme tu program COSME a je tam e, veľmi obmedzený zdroj finančných prostriedkov, preto by som chcela vedieť, aké ďalšie možnosti existujú pre internacionalizáciu KMO. E, v Dili padol nový návrh, keď sa hovorilo o platforme pre KMO a ich vstup na trh. Thank you, Pani Markis, ďakujem veľmi pekne. Pán komisár, ďakujem aj za to, že ste hovorili o všetkých tých najdôležitejších veciach. Rast, to je evidentná priorita. My by sme e, mali vytvoriť stimulujúcejšiu politiku, ale celý problém um, spočíva v tom, že stimulácia vyžaduje konkrétne opatrenia. Ja si myslím, že teraz tu síce počúvame krásne slova zo strany komisie, hovorí sa aj o stratégii, ale ako si e, nevidno konkrétne kroky. Vy ste hovorili o tom, že cestujete do USA, že tam uzatvárate zmluvy o súrovinách, ale chcem sa spýtať, aké konkrétne výsledky si o toho slubujete, teda čo konkrétne by mala stratégia pre súroviny priniesť. A ďalej súhlasím s vami, myslím, že každý súhlasí s tým, že malé a stredne veľké podniky sú kľúčom k úspechu. Ale rada by som skôr videla integrovanejší prístup, pretože keď sa pozriete na konkurencieschopnosť, tak malé a stredne veľké podniky musia dokázať niečo viac. Musia byť buď inovatívne, alebo musia ponúkať nejaké buď regionálne, alebo mimoriadne kvalitné produkty. Ja si myslím, že toto by malo byť súčasťou programu COSMA. A pokiaľ ide o nanotechnológie, tak jedna z kľúčových e, technológií, vy to v podstate tak podávate, že e, jedna z kľúčových technológií sú práve nanotechnológie. a sa chcem spýtať, akú podporu môžeme zo vašej strany očakávať. Ďakujem veľmi pekne, pán Weber. Ďakujem veľmi pekne. Ja sa pokúsim behom jednej minúty položiť dve otázky. V prvom rade k malým a stredne veľkým podnikom e, sa chcem spýtať. Tieto podniky sú obeťou nekalej konkurencie a majú pomerne veľké problémy pri presadzovaní pravidel VTO. Ja sa chcem spýtať, e, čo by ste mohli urobiť vy na to, aby ste uľahčili týmto malým a stredne veľkým podnikom e, presadzovať žiadosti e, o nápravu situácie na pôde VTO proti falzifikácii, proti nezákonnej štátnej pomoci, teda dotáciám a tak ďalej. A druhá otázka sa týka reciprocity v oblasti prístupu na trhy pretože mnoho trhov je, je uzatvorených. Platí to napríklad pre čínsky, ale aj prekvapivo pre kanadský trh. Firma Bombardier napríklad e, môže do Európy dodávať vlaky alebo metra, metrosúpravy, ale my nemôžeme takéto produkty e, do Kanady vyvážať z Európy. Takže chcem sa spýtať, ako túto reciprocitu zabezpečíte. Ďalší rečník. Ďakujem pekne. Minulý týždeň som bol v Arabských Emirátoch a je tam nová beselná zóna a je tam nulová daň vo všetkých oblastiach, ktorá sa platí. A teraz je to medzinárodné stredisko, ktoré už teraz má 130 zamestnancov. Možno by bolo dobré, keby generálne riaditeľstvo pre podnikanie urobilo analýzu do roku 2020, čo je najefektívnejšie zdanenie, aby sme podporili malé a stredné podniky, dali im šancu. Nemali by sme to prenechať generálnemu riaditeľstvu pre zdaňovanie, nie, malo by to byť generálne riaditeľstvo pre podnikanie. Ide o to, že tí ľudia preberajú na seba e, riziko a musia z toho niečo mať, musia mať finančné prostriedky na to, aby mohli e, investovať a nie len, že si budú brať úvery a potom nakoniec bankrotujú a nemajú slovo vôbec nič. Ďakujem. Ďakujem, pani Gutierrez. Ja mám dve veci, pani predsedajúca, vážený pán komisár, ďakujem vám za to, že ste, za to, že ste prišli. Chcem sa spýtať dve veci. Ja vidím, že sa skutočne maximálne snažíte výsť ústretí malým a stredne veľkým podnikom a to sú myšlienky aj pomerne originálne. Treba jednoducho e, podporiť napríklad kreatívne odvetvie a celý ten digitálny svet, kde Európa skutočne zaostáva, musí robiť veľmi veľa. A ja mám dve takéto otázky. V prvom rade, um, vždy, keď, sa, e, e, keď je potrebné e, vykonať nejaké reálne kroky, tak tam vstupuje verejný orgán a malé a stredne veľké, napríklad výber dodávateľov. Tam vždy vystupuje nejaký verejný orgán, orgán aj možnosť aj prostredníctvom verejnej sféry podporiť tieto malé a stredne veľké podniky. A druhá vec, je tu určitá neustála prítomnosť, alebo teda ak je nejaká prítomnosť e, verejných podnikov medzi malými a stredne veľkými podnikmi, či nie je možné jednoducho propagovať e, napríklad viditeľnosť tých menších podnikov. Pretože tie veľké podniky, e, tie napríklad inovácie si kontrahujú u subdodávateľov v malých firmách. A tí, tieto malé firmy jednoducho nemajú viditeľnosť, nie sú propagovateľné, alebo teda nie sú propagované. A ja sa chcem spýtať, či by nebolo možné zaviesť povinnosť, že keď veľký podnik si najmä malú firmu, tak by v podstate tá značka alebo názov tej malej firmy figuroval aj, by bol prezentovaný na von. Ďakujem veľmi pekne. U- uzavrieme diskusiu, dáme 5 minút pánovi e, komisárovi a potom by sme prešli k hlasovaniam. Ďakujem veľmi pekne za všetky otázky, ktoré ste mi položili, hovorí pán komisár. Ja by som začal otázkou pána Helmera. Týka sa, alebo teda zdôraznil to, že komisia nerobí dosť prerast a pravdepodobne vypra- alebo teda, že vypracovala len relatívne nedávno svoju stratégiu. Ja by som chcela pána Helmera, ja by som chcel pána Helmera mm, e, upozorniť, a teraz neviem, či ma počúva, ale chcel by som, aby si to vypočul, lebo, viete, po- položili ste otázku a chcel by som, aby ste počuli odpoveď. Neviem, či ma rozumiete bez e, tých e, slúchadiel. Pán Helmer, vy ste ma, vy ste ma obvinili, že my sa zobúdzame a riešime otázky rastu len po výsledku volieb. Ale ja vám môžem povedať, že ja som e, navštívil napríklad vašu krajinu, Britániu, stretol som sa s konzervatívnou vládou, to bolo na začiatku môjho mandátu a skúmal som veľmi dôkladne dokumenty týkajúce sa rastu, ktoré vypracovala konzervatívna vláda. Pred 5, 5, týždňami som bol v Buckinghamskom paláci, stretol som sa s s vojvodom z Jorku a hovorili sme o technológiách, o vesmírnych e, záležitostiach a e, ja mám pocit, že aj vláda, aj snemenova lordov, aj e, kráľovská rodina prikladá týmto veciam veľký význam a aj pre aj pre mm, Br- Veľkú Britániu bolo vypustenie satel- je vypustenie, vypúšťanie satelitov systému Galileo veľkou záležitosťou. Takže nebojte, ja som sa zobudil, ja som sa zobudil o mnoho skôr, než ten minulý víkend, kedy boli oznámené výsledky volieb v Grécku a Francúzsku, ale to je, to je len jedna vec. E, teraz k vesmírnym technológiám a vesmírnej politike. Ja chcem pracovať na všetkých týchto frontoch, ale problém je možno v tom, že by no, že rada, nie že by rada nemala záujem o, um, o systém G, e, GNSS, teda um, globálny navigačný systém, teda Galileo, ale ide o to, aby sme dodržali rozpočet. Len Polsko a Litva podporujú návrh komisie financovať e, tento systém mimo rozpočtu. Každopádne je najdôležitejšie dosiahnuť pokrok v tejto veci a keď vyriešime financovanie tohto projektu, tak e, sa to pohne dopredu. Ten projekt je skutočne veľmi zaujímavý z hľadiska napríklad monitorovania Zeme, planéty, teda um, skúmanie klimatických zmien a e, skvalitňovanie aj podnikových systémov alebo komerčných systémov. A teraz k otázke Číny, Afriky a ostatným častiam sveta. No, to je v podstate vec konkurencie a my nechceme zostať pozadu. A teraz k, k oneskoreným a nesprávne odoslaným platbám my e, sa budeme snažiť pracovať na internej direktíve pre neskoré platby a ak došlo k nejakým neskorým platbám, dajte mi prosím vedieť, pretože toto sú veci, ktoré sa týkajú práve e, môjho portfólia, môjho generálneho riaditeľstva a ja som schopný a ochotný podniknúť okamžité kroky. Môj, môj vlastný úrad je schopný vám poskytnúť pomoc. Neviem, či e, sa to tlmočne dostáva až k vám, hovorí pán, pán komisár, ale ak budú nejaké konkrétne prípady e, v nejakých sklzoch s platbami, tak ma informujte priamo. Ja tie problémy som ochotný riešiť a práve na to tam mám svoj úrad, svoj sekretariát. No, my budeme hľadať riešenie e, a to veľmi radi, hovorí pán komisár po anglicky. Ak budú nejaké problémy, tak ja s mojim generálnym riaditeľstvom budem hovoriť a určite sa dopracujeme k nejakému riešeniu. A teraz pokiaľ ide o program COSME, my máme len 2,5 miliardy eur v návrhu rozpočtu na tento program a hoci by sme mohli do programu e, zaradiť aj viac e, prostriedkov, lebo napríklad e, pani Del Castillo a pán, pani Grostec sa pýtali na rizikový kapitál. Rizikový kapitál je pokrytý a sú aj pomerne pozitívne výsledky z uplatňovania takéhoto typu financovania. Ďalej e, plánujeme zaviesť viac e, finančných záruk a aj pri starom systéme CIP, teda financovania CIP, tak e, tam bolo financovaných, myslím, 146 tisíc malých a stredne veľkých podnikov, ktoré by inak nemali prístup k, k kapitálu. Ehm, teraz ehm, k pákovému efektu tam v podstate dokážeme tieto záruky využiť na zvýšenie financovania. Dva, e, kozme, pardon, 25 miliard malo byť v dispozícii, e, ale my vidíme možnosť urobiť viac, e, pretože už v rámci CIP tam boli navrhnuté rôzne ďalšie aktivity v prípade, že by sa podarilo vyčleniť e, viac peňazí. No a teraz k, ku, ku kľúčovým e, aktivitám, teda tie Key Enabling Technologies, kľúčové e, iniciatorské technológie tu. Bolo prijaté rozhodnutie, rozhodnutie ktoré je iniciatívou v oblasti opätovného použitia recyklácie materiálov a tam Európska komisia podniká konkrétne kroky a ešte niekoľko konkrétnych záležitostí pre, alebo pred rokom 2020 chceme v oblasti recyklácie a náhrady surovín e, rozbehnúť 10 pilotných projektov, e, kde tri chceme zamerať na náhradu e, surovín, ďalších, ďalšie tri na recykláciu materiálov, ďalej podporu európskych štandardov v tejto oblasti. Skrátka chceme, aby Európa mala proaktívnu stratégiu aj multilaterálnej spolupráce v tejto oblasti. A pokiaľ ide o definíciu nanotechnológií, v oktobri, v oktobri 2011 komisia schválila odporúčanie k e, definícii nanomateriálov. Je to momentálne, myslím, na pôde parlamentu a pracujeme na tom, aby sme špecifikovali určité technické detaily definície nanomateriálov. Chceme sa napríklad dohodnúť na metóde merania a prebiehajú konzultácie medzi rôznymi útvarmi komisie o definícii nanomateriálov. K falšovaniu produktov a značiek by som chcel povedať, že toto je priorita komisia. Viete veľmi dobre, ako tvrdo bojujeme spolu s parlamentom o záležitosť e, značky Made in vyrobené v. Je to zložitá vec, sú, sú tam prítomné mnohé prekážky a ja chcem povedať len jedno, že pokiaľ ide o reciprocitu, ako iste viete, e, komisár, spolu s komisárom Barnierom sme napísali list predsedovi Barosovi a chceli sme upozorniť na záležitosť ochrany nášho know-how, európskeho know-how. Ja osobne uh, podporujem vytvorenie Európskej agentúry, ktorá by kontrolovala a hodnotila záležitosti týkajúce sa zahraničných investícií. Podobne ako je to v USA, minulý týždeň komisia takéto niečo schválila, respektíve schválila návrh vychádzajúci práve v ústretí tomu, čo spomína pán Weber a O tomto teraz rokuje rada a tento návrh skúma reciprocitu v oblasti verejného obstarávania. Návrh podpísal komisár Barnier a komisár de Hucht, zatiaľ nie formálne, ale v podstate z vecnej stránky ja podporujem túto spoločnú aktivitu de Huchta a Barniera. A ešte posledná záležitosť, pokiaľ ide o uplatňovanie našej priemyselnej politiky, my uplatňujeme všetky e, pravidlá o kontrole hospodárskej súťaže. Toto vítajú členské štáty jednomyselne a komisia vypracovala materiál, ktorý zostavil mapu Európy, respektíve obraz Európy z tohto pohľadu. Vo vašej krajine, v Nemecku, bol tento návrh tiež privítaný pod predsedom, teda zástupcom kancelárky, pánom Rezlerom a tiež e, komisia vypracovala ďalšie návrhy v oblasti overovania hospodárskej súťaže. E, ostatné otázky môžem zodpovedať inokedy. Každopádne môj generálny, moje generálne riaditeľstvo a môj osobný sekretariat je vám k dispozícii. Ja vám teraz vám nemôžeme poskytnúť všetky informácie, ale e, vieme vám ich poskytnúť priamo inokedy. Ja som veľmi rád, pamätám si, že som tu bol poslancom parlamentu 15 rokov, takže ešte stále, hoci teda som komisárom a tak dlho, mám pocit, že som časte poslancom. Ďakujem. Ehm, bolo to bolo to troška ehm, krátka diskusia, ale sám dobre vieš, že pred hlasovaním to tak je, pretože sa ponáhľame. Chcem predsa len poďakovať aj za odpovede a čo skoro sa uvidíme. Prajem veľa úspechov do ďalšej práce. Bene, iniziamo subito l'operazione di voto. Ďakujem veľmi pekne, takže začneme s hlasovaním. Prvá položka programu je správa pána Kalfina. Najprv si e, vyskúšame hlasovanie, aby sme zistili, či máme správne počty. Ste za oneskorenie hlasovania? Kto je za oneskorenie hlasovania? Nech teraz hlasujú. Avete votato tutti? Odhlasovali ste všetci? Týmto končím hlasovanie. Že bude ręcznie. Manualmente. Come siamo a posto con i voti? Test, posto. Perfetto. Ako dopadlo hlasovanie? Zdá sa, že tu nie je priveľa poslancov e, z rôznych skupín. Takže začneme e, s pozmeňujúcim návrhom 40. E, Libek, to je za, proti schválené. Pozmeňujúci návrh 15 za. 15 a 16 sú spolu. To je za. Proti. Zdržali sa schválené. Potom máme Libe 15, to je za, proti zdržal sa schválené. Potom máme pozmeňujúce návrhy 17, 18 spolu za, proti, zdržal sa schválené. Pozmeňujúci návrh 19, prvá časť, to je za, proti, zdržal sa schválené. Druhá časť za, proti, zdržal sa zamietnuté. Pozmeňujúci návrh 20 za, proti, zdržala sa, schválené. 21 za, proti, zdržal sa, schválené. Libe 7 za, proti, zdržal sa, schválené. sa návrh 22 za, proti, zdržal sa, schválené. si návrh 23 za, proti, schválené. Pozmeňujúci návrh 24 za, proti, zdržal sa, schválené. Libe 8 za, proti, zdržal sa, schválené. 25 za, proti, zdržal sa, schválené. Pozmeňujúci návrh 27 za, proti, zdržal sa, zamietnuté. 28 za, proti, zdržal sa, schválené. 29 E, s ústnym pozmeňujúcim návrhom za, proti, zdržal sa, schválené. Pozmeňujúci návrh 30 za, proti, zdržal sa, schválené. Pozmeňujúci návrh 31 a 32 spolu za, proti, zdržal sa, schválené. Pozmeňujúci návrh 31 za, proti, zdržal sa, schválené. 33 za, proti. Overíme si to. na návrh 33. Otváram hlasovanie. Máme tu jedného človeka z EPP navyše. Ja som aj tak nehlasovala. Končím hlasovanie. 11 za, 45 proti, zamietnuté. Pozme si na 34 za, proti, zdržal sa, schválené. 35 za, proti, zdržal sa, schválené. Kompromis 3. Kompromis 3 za, proti, zdržal sa, zamietnuté. Musíme hlasovať o pozmeňujúcom návrhu 39. Za, proti, zdržali sa, schválené. 36 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Pozmeňujúci návrh 38 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 37 za, proti, Zdržal sa zamietnuté. 41. Nie, prepačte. Pozme si na 40 za, proti, schválené. 42 za, proti, zdržal sa, schválené. 43 za, proti, zdržal sa, schválené. 44 za, proti, zdržal sa, schválené. 45 a 49 spolu za, proti, zdržal sa schválené. 45 prvá časť za, proti, schválené. Druhá časť za, proti, zdržal sa zamietnuté. 46 za, proti, zdržal sa zamietnuté. 47 za, proti, zdržal sa, schválené. 48 za, proti, zdržal sa, schválené. Potom Libe 17 za, proti, schválené. Kompromis 1 za, proti, zdržal sa, schválené. Libe 10 za, proti, schválené. 53 za, proti, zdržal sa, schválené. Kompromis 2 za, proti, zdržal sa schválené. Pozmeňujúci návrh 56 za, proti, zdržal sa zamietnuté. 57 za, proti, zdržal sa schválené. Libe 18 za, proti, zdržal sa schválené. 58 a 59 spolu za, proti, zdržal sa schválené. 60 za, proti, zdržal sa schválené. 61 za, proti, zdržal sa schválené. 62 a 63 spolu za, proti, zdržal sa schválené. 64 za, proti, zdržal sa schválené. Libe 13 za, proti, zdržal sa schválené. Libe 20 za, proti, zdržal sa schválené. 65 spolu so 66 za, proti, zdržal sa, schválené. Potom 67 za, proti, zdržal sa, schválené. Pozmeňujúci návrh 1 za, proti, zdržal sa, schválené. Pozmeňujúci návrh 3 eh, za, proti, zdržal sa, schválené. Pozmeňujúci návrh 4 za, proti, zdržal sa schválené. Pozme si vrch 5 za, proti, zdržal sa schválené. 6 za, proti, zdržal sa schválené. 7 a 8 spolu za, proti, zdržal sa schválené. 10 za, proti schválené. Prepačte, najprv mala byť deviatka. Ospravedlňuje sa pani predsednička, takže deviatka za, proti, schválené. Desiatku sme už urobili, jedenáctka za, proti, zdržal sa, schválené. Dvanáctka za, proti, zdržal sa, schválené. Trináct za, proti, zdržal sa, schválené. Štrnáctka za, proti, zdržal sa, schválené. A teraz elektronické hlasovanie. Celkové hlasovanie otváram týmto hlasovanie. Otváram hlasovanie. Dvaja členovia EPP navyše. Ja už som svoju kartu vyťahla. Takže jeden člen EPP navyše. Už je to v poriadku. Týmto končím hlasovanie. 50 za, 7 proti. 51 za, 7 proti. Schválené. A gratulujeme spravodajcovi. Prejdime teraz ďalšiemu hlasovaniu a je to hlasovanie o správe pani Edith Herzog. Kompromis 3 za, proti, schválené. Pozmeňujúci návrh 42 za, proti, zdržali sa schválené. 44 za, proti, zdržal sa schválené. 45 za, proti, zdržal sa schválené. 46 za. Overíme si to. A čo si chcete overiť? 45 -ku? Dobre, takže 45 overujeme elektronicky. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. 35 za, 24 proti, takže schválené. 46 za, proti, zdržal sa, schválené. 47 za, proti, zdržal sa, schválené. 48 za, proti, zdržal sa, schválené. 50 za, proti, zdržal sa zamietnuté. 51 za, proti, schválené. 52 za, proti, zdržal sa zamietnuté. 53 za, proti, zdržal sa schválené. 54 za, proti, zdržal sa schválené. 55 za, proti, zdržal sa schválené. 56 za, proti, zdržal sa, schválené. 57 za, proti, zdržal sa, schválené. 58 za, proti, zdržal sa, schválené. Kompromis 4 za, proti, zdržal sa, schválené. 60 za, proti, zdržal sa, zamietnuté. 61 za, proti, zdržal sa. Overíme si to. Overujeme 61. Overujeme 61. Zatváram hlasovanie. Máme tu jedného socialistu navyše tento raz. 31 za, 28 proti, schválené. Takže to bola 61. 62 za, proti, schválené. 63 za, proti, zdržal sa, schválené. 64 za, proti, zdržal sa, zamietnuté. 65 za, proti, zdržal sa, zamietnuté. 66 za, proti, zdržal sa, schválené. 67 za, proti, zdržal sa schválené. 68 za, proti, zdržal sa schválené. 69 za, proti, zdržal sa schválené. 70 za, proti, zdržal sa schválené. Kompromis 5 za, proti, zdržal sa schválené. 76 za, proti, zdržal sa zamietnuté. 77 za, proti, zdržal sa schválené. 78 za, proti, zdržal sa zamietnuté. 80 za, proti, zdržal sa zamietnuté. 81 za, proti, zdržal sa schválené. 82 za, proti, zdržal sa schválené. 83 za, proti, zdržal sa schválené. 84 za, proti, zdržal sa schválené. Overíme si to. 84 overujeme. Končím hlasovanie. Jeden člen EPP navyše. 32 za, 27 proti, schválené. 87 za, proti, zdržal sa schválené. 88 za, proti, schválené. 90 za, proti, zdržal sa schválené Myslím si, že to bolo schválené, ale overme si 90. -ku. Nevidela som dosť dobrá. Takže overujeme 90. -ku. Končím hlasovanie. 41 za, 18 proti schválené. 91 za, proti, zdržal sa schválené. Kompromis 6 za, proti, zdržal sa schválené. Kompromis 9 za, proti, zdržal sa schválené. 103 za, proti, zdržal sa schválené. 106 za, proti, zdržal sa schválené. 107 za, proti, zdržal sa schválené. 108 za, proti, zdržal sa schválené. 110 za, proti, zdržal sa zamietnuté. 112 za, proti, schválené. 115 za, proti, zdržal sa, zamietnuté. 116 za, proti, schválené. 117 za, proti, schválené. 118 za, proti, zdržal sa, schválené. 119 za, proti, zdržal sa, schválené. 120 za, proti, zdržal sa, schválené. 122 za, proti, zdržal sa, schválené. Kompromis 7 za, proti, zdržal sa, schválené. 124 za, proti, schválené. 129 za, proti, schválené. 131 za, proti, zdržal sa, schválené. 132 za, proti, zdržal sa zamietnuté. 133 za, proti, zdržal sa schválené. 134 za, proti, zdržal sa schválené. 135 za, proti, zdržal sa schválené. 136 za, proti, zdržal sa schválené. 137 za, proti, zdržal sa schválené 138 za, proti, zdržal sa schválené 140, 139 za, proti, schválené 140 za, proti, schválené 141 za, proti, schválené 142 za, proti, zdržal sa zamietnuté 143 za, proti, zdržal sa schválené. Kompromis 8 za, proti, zdržal sa schválené. 146 za, proti, zdržal sa schválené. 147 za, proti, zdržal sa schválené. 149 za, proti, zdržal sa schválené. 150 za, proti, zdržal sa schválené. 151 za, proti, zdržal sa schválené. 152 za, proti schválené, 153 za, proti zdržal sa zamietnuté, 154 za, proti, zdržal sa zamietnuté. 155 za, proti, zdržal sa schválené. 156 za, proti, zdržal sa schválené. 157 za, proti, zdržal sa schválené. 158 za, proti, zdržal sa schválené. 162 za, proti, zdržal sa schválené. 163 za, proti, zdržal sa schválené. 165 za, proti, zdržal sa schválené 166 za, proti, schválené. 168 za, proti, zdržal sa schválené. 169 za, proti, zdržal sa schválené. 170 za, proti, zdržal sa schválené. 171 za, proti, zdržal sa zamietnuté. 172 za, proti, zdržal sa schválené. 173 za, proti, zdržal sa schválené. 175 za, proti, zdržal sa schválené. 176 za, proti, schválené. 177 za, proti, zdržal sa schválené. 178 za, proti, zdržal sa zamietnuté. 179 za, proti, schválené 180 za, proti, zdržal sa schválené 181 za, proti, zdržal sa schválené 182 za, proti, zdržal sa schválené. Kompromis 1 za, proti, zdržal sa schválené. 8 za, proti, zdržal sa. Overíme si to. Skontrolujeme si osmičku. Každý už odhlasoval. Končím hlasovanie. 41 za, 18 proti. To bolo dosť jasné, schválené. 9 za, proti. Zdržala sa zamietnuté. 10 za, proti. Zdržala sa schválené. 11 za, proti. Zdržal sa schválené. Overíme si jedenásku. Voto Končím hlasovanie. 29 za, 29 proti, máme remízu. Takže 30 sú za. Je tam ešte jeden hlas navyše, takže je to schválené. To bola 11, 12 za, proti, zdržal sa schválené 13 za, proti, zdržal sa zamietnuté 14 za, proti, zdržal sa zamietnuté 15 za, proti, zdržal sa schválené 16 za, proti, zdržal sa schválené 17 za, proti, zdržal sa schválené 18 za, proti, zdržal sa, zamietnuté. 19 za, proti, zdržal sa, schválené. Kompromis 2 za, proti, zdržal sa, schválené. 24 za, proti, zdržal sa, zamietnuté. 25 za, proti, zdržal sa, zamietnuté. 26 za, proti, zdržal sa, schválené. 27 za, proti, zamietnuté. 28 za, proti, zdržal sa schválené. 32 za, 32 za, si návrh 32 za, proti, zdržal sa schválené. 33 za, proti, zdržal sa, schválené 34 za, proti, schválené 35 za, proti, zdržal sa, schválené. A teraz stanovisko INTA. INTA 1 za, proti. Myslím si, že je to zamietnuté, ale overme si to. Zatváram hlasovanie. 40 za, 18 proti. Takže schválené INTA 2 za, a proti schválené. INTA 4 za, proti schválené. INTA 5 za, proti zdržal sa schválené. INTA 7 za, proti zdržal sa schválené. INTA 8 za, proti, zdržal sa schválené. A teraz stanovisko výboru DV. DV1 za, schválené. DV2 za, proti, schválené. DV3 za, proti, zdržal sa schválené. DV4 za, proti, schválené. DV5 za, proti, schválené. DV6 za, proti, schválené. DV7 za, proti, schválené. DV8 za, proti, schválené. A teraz stanovisko AFETu. AFET 4 za, proti. Všetky pozmeňujúce návrhy AFETu súhlasíte so všetkými s nimi unblock? Od 4 do 14. Súhlasíte s všetkými unblock? Od 4 do 14 za, proti. Pán Chichester ste proti? A blok hlasovaniu? Ja som bol za to, aby sme hlasovali en blok, ale od 4 do 10, lebo tam je potom 11, ktorá tam nepatrí. Dobre, takže kto je za? Proti? Zdržal sa schválené. AFE 12 za, proti schválené AFE 13 za, proti schválené AFE 14 za, proti, schválené. AFED 7 za, proti, zdržal sa, schválené. 19 za, proti, schválené. 20 za, proti, zdržal sa, schválené. 21 za, proti, zdržal sa, schválené. 22 e, za, proti, zdržal sa, schválené. 23 za, proti, zdržal sa, schválené. 24 za, proti, zdržal sa schválené, 25 za, proti schválené. A teraz záverečné hlasovanie, elektronické hlasovanie, hlasovanie je otvorené. Zase tu máme jedného z EPP navyše. Dobre, teraz je to v poriadku. Uzatváram hlasovanie 47 za, 10 proti, 11 proti, jeden sa zdržal hlasovania. Takže gratulujeme e, k tej správe, táto správa je schválená. A teraz prejdeme k správe e, pána Hadži Georgiu. AFA pozmeňovací návrh číslo 12 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Kompromis 1 za, proti, zdržali sa, schválený. Pozmeňovací návrh 16, za, proti, zdržali sa, zamietnutý. Pozmeňovací návrh 17, za, z, proti, zdržali sa. Overíme si to. Nie je mi to úplne jasné, takže e, overíme si 17. E, hlasovanie sa skončilo. 31 za a 29 proti, čiže schva- schválené. 31 e, za, 28 proti. Takže teraz pozmievací návrh 18. E, za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Kompromis 2, za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Pozmeňovací návrh 20. Takže overíme si kompromis 2. Začíname hlasovať. Hlasovanie sa skončilo. 20 za, 39 proti, čiže e, zamietnuté. Takže kompromis 2 zamietnutý. Pozmeňovací návrh 19 za, proti, zdržali sa, zametnuté. 20 za, proti, zdržali sa, zametnuté. 21 za, proti, zdržali sa, zametnuté. 22 za, proti, zdržali sa, zametnuté. 23 za, proti, zdržali sa, schválené. 24 za, proti, zdržali sa schválené. 25 za, proti, zdržali sa, schválené. Overíme si 25. -ku. Hlasovanie sa skončilo. Takže 32 za, 28 proti, schválené. 26 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 27 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Overíme si to. 27. Je to trocha divné. Hlasovanie sa skončilo. 28 za, 31 proti, zamietnuté. 28 za, proti. A vy za čo hlasujete? <clears throat> Zamietnuté. viete, aspoň vedúci delegácií e, by mali hlasovať, pretože ja to celkom dobre nechápem. 29 za, proti, zdržali sa, schválené. 30 za, proti, zdržali sa, schválené. 31 za, zdržali sa, pardon, proti, zdržali sa, takže overíme si to. Myslím si, že je to tak tesné, tesno. Mm, takže 31. Chiuso. Končí sa hlasovanie. Adottato. 32. Prijaté. 32. Za, proti, zdržali sa, schválené. 33 za, proti, zdržali sa, schválené. 34 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 35 za, proti, zdržali sa, schválené. 37 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Overíme si to. 37. 37. 37. Prepačte, ale tie väčšiny sa tu nejak menia. Vy si vymeníte názor pri každom hlasovaní. Hlasovanie sa skončilo, čiže 19 za, 37 proti, zamietnuté. 38 za, proti, zdržali sa zamietnuté. Kompromis 3 za, proti, zdržali sa schválené. Pozmeňovací návrh 41 za, proti, e, zdržali sa zamietnuté. Pozmeňovací návrh 42 za, proti, zdržali sa zamietnuté. Kompromis 4 za, proti, zdržali sa schválené. Pozmeňovací návrh číslo 1 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Pozmeňovací návrh 9 za, proti, zdržali sa, schválený. Pozmeňovací návrh 2 za, proti, zdržali sa, zamietnutý. Pozmeňovací návrh 3 za, proti, zdržali sa, schválené. Pozmeňovací návrh 4 za, proti, zdržali sa, schválené. Pozmeňovací návrh 10 je tu ústny pozmeňovací návrh. Za, proti, zdržali sa schválené. Pozmeňovací návrh 11. Za, proti, zdržali sa zamietnuté. Pozmeňovací návrh 5. Za, proti, zdržali sa. Tak to naozaj neviem. Overíme si 5. Hlasovanie sa skončilo. 16 za, 43 proti, zamietnuté. Pozmeňovací návrh 6 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Pozmeňovací návrh 7 za, proti, zdržali sa, schválené. Takže hlasujeme o celej správe. Otváram hlasovanie. Vidíme, že je tu jeden člen EPP naviac. Čiže 51 za, 52 za, 3 proti, 4 sa zdržali, schválené, gratulujem. Poďme teraz na správu e, Šimasky. E, takže kompromis 1 za, proti, zdržali sa schválené. Pozmeňovací návrh 1 e, za, proti, zdržali sa schválené. Pozmeňovací návrh 6 za, proti, zdržali sa schválené. Pozmeňovací návrh 7 za, proti, zdržali sa schválené. Pozmeňovací návrh 5 za, proti, zdržali sa schválené. Kompromis 2 za, proti, zdržali sa schválené. Pozmeňovací návrh 8 za, proti, zdržali sa zamietnuté. Chcete hlasovať o osmičke? Dobre. Čiže skontrolujeme si osmičku. Hlasovanie sa skončilo. 28 za, 29 za, 30 proti. Zamietnuté. Bolo to tesné. Čiže 30 e, proti, zamietnuté. Pozmeňovací návrh 12 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Pozmeňovací návrh 13 za, proti, zdržali sa, schválené. Pozmeňovací návrh 15 za, proti, zdržali sa schválené. O, 17. Za, proti, zdržali sa schválené. Pozmeňovací návrh 18. Za, proti, zdržali sa schválené. Pozmeňovací návrh 19 spolu s ústnym pozmeňovacím návrhom za, proti, schválené. 20. za, proti, zdržali sa schválené. 21. za, proti, zdržali sa schválené. 22 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 23 za, proti, zdržali sa schválené. 25. Za, proti, schválené. 24. Za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 26. Za, proti, schválené, schválené. Trojka, kompromis 3. Schválené, kompromis 4, za, proti, zdržali sa, schválené. Pozmeňovací návrh 29, za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Posmeňovací návrh 30, za, proti, schválené. 32, za, proti, zdržali sa, schválené. Kompromis 5, za, proti, zdržali sa, schválené. Pozmeňovací návrh 37, za, proti, zdržali sa, schválené. 40, za, proti, zdržali sa, schválené. 41, za, proti, zdržali sa, schválené. 42, schválené, 43 za, proti, zdržali sa schválené. Hlasujeme o celej správe. Čiže EPP, jeden člen EPP zase naviac. Takže je to vyriešené. Končíme hlasovanie. Čiže 57 za, 1 za, 1 sa zdržal, schválené. Teraz ideme na správu pani Zuber. Pozmeňovací návrh 19 spolu s ústnym návrhom. Nech sa páči, e, pani Merkis. Ďakujem. E, je tu ústny pozmeňovací návrh? E, ja to môžem troška preformulovať, aby som prečítala ten text, ak to nebude žiadny problém, aj keď predpokladám, že každý má vo svojich hlasovacích zoznamoch. Grazie, nessuno vuole la lettura del testo? No. Takže poďme ďalej. Pozmeňovací návrh 19 spolu s ústnym, pozmeňova- s ústnym pozmeňovacím návrhom za, proti, zdržali sa schválené. Pozmeňovací návrh 20 za, proti, zdržali sa schválené. Pozmeňovací návrh 21 za, proti, zdržali sa schválené. Peťka za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Šestka za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 22 za, proti, zdržali sa, schválené. Sedmička za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 23 za, proti, zdržali sa, schválené. Pozmeňovací návrh 8 za, proti, zdržali sa, schválené. Pozmeňovací návrh 9, za, proti, zdržali sa, schválené. Pozmeňovací návrh 24, za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Pozmeňovací návrh 25, za, proti, zdržali sa, No neviem, to 25 skontrolujme si to. Votazione chiusa. Skončili sme hlasovanie. Zamietnuté. 25 zamietnutá. 10 za, proti, zdržali sa, schválené. 11, 26 spolu, čiže za, proti, zdržali sa, schválené. 27 za, proti, zdržali sa schválené. 28. Za, proti, zdržali sa schválené. 29. Za, proti, schválené. 30. Za, proti, zdržali sa schválené. 31. Za, proti, zdržali sa schválené. 32. Za, proti, zdržali sa schválené. 33. Za, proti, zdržali sa schválené. 34. Za, proti, čiže 33 e, si ideme overiť. Bene. Votazione chiusa. Dobre, ukončím hlasovanie. 33 za, 58 pardon, 58 spolu. E, to prešlo 35 za, proti, zdržali sa schválené, 36 za, proti, zdržali sa schválené, 37 za, proti, zdržali sa schválené, 38 za, proti, zdržali sa schválené, 39 za, proti, zdržali sa schválené, 40 za, proti, zdržali sa schválené, 41 za, proti, zdržali sa schválené, 42 za, proti, zdržali sa schválené, 43 za, proti, zdržali sa schválené 44 za, proti, zdržali sa schválené 45 za, proti, zdržali sa schválené 46 za, proti, zdržali sa zamietnutí 47 za, overíme to, 46 overíme Votazione chiusa. Končíme hlasovanie. Takže 31 za, 27 proti, schválené. Takže schválené. 47 za, proti, zdržali sa, schválené. 6, 16, pardon, 12 schválené, jednotka za, proti, zdržali sa, Schválené. Pozmeňovací návrh 13 za, proti, zdržali sa schválené. Pozmeňovací návrh 14 za, proti, zdržali sa. Podľa mňa je to schválené, ale môžeme si to skontrolovať. Hlasovanie sa skončilo. Respinto. 32. Zamietnuté. 24 za, 32 proti. Takže to bola 14. 15 za, proti, zdržali sa zamietnuté. Dvojka. Pozmeňovací návrh 2. Za. Proti zdržali sa zamietnuté. Pozmeňovací návrh 16. Za. Proti zdržali sa zamietnutí. Pozmeňovací návrh 17 za, proti, zdržali sa schválené. Pozmeňovací návrh 18 za, proti, zdržali sa schválené. Takže hlasujeme o celej správe. Tak minút. Votazione chiusa. Takže eh, hlasovanie sa skončilo. 55 za, 1 proti, 0 sa zdržalo. Čiže aj dnes sme veľmi rýchle vybavili hlasovanie. A teraz poďme k správe del, del, del, del, eh, pána poslanca Kančana inovatívne finančné nástroje v kontexte nového viacročného finančného rámca. Takže slovo dávam panu poslancovi, ale najprv eh, dá minútu tým, ktorí chcú odísť z miestnosti, aby tak urobili. Takže tých, ktorých táto téma nezaujíma, prosím, aby, ste, aby opustili sálu. Prego, Bene. Allora, iniziamo, proseguiamo. Takže budeme pokračovať v našej práci a dáme slovo pánovi poslancovi Kančanovi. Ďakujem, pani predsednička. Myslím si, že tá dnešná téma je e, veľmi zaujímavá a kvôli tomu by sme sa mali e, zaoberať toto témou. Je to trocha tak aj téma dňa pretože hovoríme o mm, plánovaní, ale potom treba nájsť aj e, finančné možnosti a prostriedky, aby sme mohli e, investovať do infraštruktúr a aby sme mohli realizovať tieto um, rekonštrukcie. Moje stanovisko sa zakladá na troch hlavných bodoch, bodoch, aby e, sme podporili rast. Všetci hovoríme o raste, ale najprv by sme mali dobre vedieť, kde určiť presne tieto tendencie rastu. Podľa mňa sú tu tri hlavné body. Po prvé, racionalizácia a koordinácia existujúcich prostriedkov, pretože existuje mnoho finančných nástrojov a mnohých finančných programov, ktoré uh, často sú medzi sebou prepojené a tieto duplicity a množstvo nástrojov vytvára aj zmetok a ľudia nevedia, či už vo verejnej alebo súkromnej sfére, ako toto využiť. Takže potrebujeme jasný rámec, presný rámec, vďaka ktorému učíme e, všetky e, typy nástrojov. Je tu jeden zvláštny prípad, je to aj symbolický prípad, ktorý charakterizuje ten zmetok. Bol tu vytvorený Európsky fond pre energetickú efektívnosť. A tu e, e, sa vytvorila jedna istá forma. Išlo tu o, o Mm, isté pôžičky, ktoré sa budú splácať jednotlivými legálnymi nástrojmi. A musíme konštatovať, že tento fond nie je kompatibilný s využitím štrukturálnych fondov. Čiže ide uh, proti tým cieľom, ktoré sme si stanovili. Čiže toto je len jeden príklad, ktorý hovorí o tom, že uh, musíme pozorne meniť filozofiu ohľadom našich filozofií eh, ohľadom našich postojov a grant, eh, by, granty by sme mali zastaviť, pretože by sme mali mm, realizovať také projekty, ktoré sú správne, korektné, ktoré sú realizovateľné a ktoré eh, prinesú financie späť. A tu by Európska únia mala um, zasiahnuť. Európska únia by nemala dávať peniaze a darovať peniaze zadarmo e, ktoré, tým projektom, ktorí nesú nálepko trvalo udržateľný rozvoj a um, životné prostredie. Druhý bod je podpora európskych uh, malých a stredných podnikov. Pán komisár Tajany nás vystriehal ohľadom pravidel Bazileja 3, ktoré by mali mať dlhšiu časovú etapu pri aplikácii. Je tu aj vyššie riziko. A myslím si, že nové, e, pri nových finančných perspektívach my sme mali dávať veľký pozor, aby sme nedusili tieto malé a stredné podniky, e, pretože všetci hovoríme o raste o týchto podnikoch. No a pritom sa snažíme e, maximálne ich všetky udusiť a zabiť. No a mne sa zdá, že v, tom, v tých finančných horizontoch 2020 by mali byť vyčlenené cieľa aj na túto oblasť. A potrebujeme, potrebujeme zhodnotiť všetky iniciatívy, ktoré by mali pomôcť malým a stredne veľkým podnikom, lebo to, sú, to je sektor pre európsku ekonomiku veľmi dôležitý a my by sme mali napríklad zvážiť eh, zvýšenie maximálnej hranice, ktoré, ktorá je stanovená v, úverove, v úverovom nástroji v rámci programu COSME. A tretí bod, ktorý je pre mňa veľmi dôležitý a dokonca inovatívny, mm, týka sa toho, že ak hovoríme o nových finančných nástrojoch, tak e, v konečnom dôsledku mm, ide o mm, to isté množstvo peňazí a Niektorí ľudia by tie peniaze radi minuli hneď a niektorí by chceli mať e, disponibilné prostriedky, tak ako v minulosti, kedy peniaze jednoducho boli vynakladané a e, sú ľudia, ktorí chcú tieto peniaze použiť inde prostredníctvom záruk, aby sa ten efekt znásobil. Čiže my nehovoríme o tom, že by sme potrebovali viac peňazí, len o tom, že tie isté peniaze chceme uplatniť inak a toto je veľmi dôležitá záležitosť. Zároveň sa snažíme zlepšiť tzv. projektové dlhopisy a to v časti, ktorá hovorí o, um, o tom, že uh, firmy idú na trh, vydajú dlhopisy a Európska únia poskytne záruky. Ja si myslím, že tuto je, tu, tu ide o dôležitý dôležité opatrenie, ktoré by mohlo zlepšiť situáciu, ale nie je to ten hlavný chod, nie je to ten hlavný cieľ projektových e, dlhopisov. Tí, ktorí idú na trh a snažia sa získavať prostriedky, tak to sú európske inštitúcie. Práve európske inštitúcie by mali vydávať e, projektové dlhopisy, na eh, dlhodobé dôležité infraštruktúrne projekty. Ja som napríklad čítal v médiách, že sám predseda Barroso hovorí, že potrebujeme Marshallov plán pre nové infraštruktúrne projekty v Európe a eh, že potrebujeme plán rastu pre eh, Francúzsko a jeho nový prezident tiež hovorí, že sú potrebné takéto projektové dlhopisy na financovanie infraštruktúrnych projektov a skrátka Únia by mala financovať, alebo teda získavať takéto, takéto dlhopisy sama a financovať tie projekty potom z týchto prostriedkov. Takže teda toto sú správy, ktoré neustále počúvame zo všetkých strán, že takto by to malo byť a mali by sme si ich vypočuť. Ale kým my tu hovoríme, vonku horí a situácia je skutočne dramatická. Ja sa domnievam, že v uplynulých dňoch hodinách veľmi jasne bolo povedané, čo treba urobiť, len treba nabrať tú odvahu, odvahu a odhodlanie, aby sme zabezpečili, že Európa okrem toho, že bude presadzovať, že bude mať ten pilier úspor, bude mať aj pilier rastový a že urobí všetko, čo je v jej silách, aby mm, sa kontaktovala priamo s finančnými trhmi a získavala tam prostriedky a presadzovala napríklad verejno-súkromné partnerstva v rozsiahlych projektoch. Samozrejme, je treba tieto projekty, tieto partnerstva podporiť dlhodobým financovaním, nie nejakým krátkodobým financovaním. Jednoducho potrebujeme obrovské množstvo investícií do projektov, ktoré musia prinášať e, návratnosť alebo musia prinášať výnosy a nes, jednoducho nemôžeme všetko financovať e, formou grantov. Chceme fungovať na báze, e, na báze úverov, a chceme ísť cestou verejno-súkromných partnerstiev. Bez toho jednoducho sa nám tie veľké infraštruktúrne projekty nepodarí urobiť, lebo sa naozaj nachádzame vo veľmi komplikovanej situácii a e, je potrebné vykonať takýto kvalitatívny skok vpred. A ja som e, vo výbore TRAN pre dopravu e, členom už nejaký čas a vždy, keď skúmame otázku infraštruktúry, tak zistíme, že Program je dobrý, teoreticky to sedí, ale prak- prakticky jednoducho nedochádza k implementácii, lebo vždy narazíme na problém, že nie sú peniaze. A ak sa pozrieme na regióny, na členské štáty, tak v podstate nezostáva ani jedno voľné euro a je teda pomerne nemožné získať eh, prostriedky priamo zo štátneho rozpočtu. Nikto sa kvôli tomu nebude chcieť viac zadlžovať a preto budeme musieť ísť na trhy a získať súkromné financie a a preto by som chcel apelovať na kolegov, aby sme si uvedomili, že rast nepríde bez toho, aby sme získali peniaze a tieto, pro, tieto projekty tlačili vpred. Ďakujem veľmi pekne, hovorí uh, pani Sartori. Slovo dostane pán Prody. Ehm, Pardon, kolega Ďakujem veľmi pekne. Ja by som chcel povedať pár slov menom kolegu pána Petra Skinnera. Nemôže to byť Mm, za čo sa ospravedlňuje. Mm, takže jeho e, menami chce sa ospravedlniť za to, že tu dnes nemôže byť, aby sa zúčastnil na, tomto, na tejto prvej výmene názorov a Peter ma požiadal, aby som vám odovzdal také jeho predbežné slova k tomuto stanovisku. V prvom rade Treba podľa neho preskúmať rôzne perspektívy finančných nástrojov z hľadiska stratégie Európa 2020. Financovanie projektov vo vede je základom pre podporu inovácií v celej Európe a to do vzdialenej budúcnosti. Tieto zdroje by sme mali využívať na maximum a Peter by tiež chcel zdôrazniť význam toho, aby sme sa nezameriavali len na krátkodobé a stredové financovanie, ale aby existovali aj štruktúry dlhodobého financovania, ktoré by zabezpečili udržateľnosť týchto projektov. Peter víta závery nášho spravodajcu, pána Kančiana a teší sa na spoluprácu so spravodajcom a tieňovými spravodajcami v nasledujúcich týždňoch. Ďakujem veľmi pekne. Ja by som potom chcel požiadať o slovo aj vo svojom mene. Dobre, ak sa e, teda pozerám okolo, neviem, či tu už nikto nie je, kto by sa chcel ujať slova, ak nie, tak potom by som ešte dala slovo pánovi Kančianovi, Respektíve, pardon, pán Prody, ja som to nepochopila, mal, mala som pocit, že ste e, skončili. Áno, e, to som skončil, ale hovoril som teraz len menom pána Skinnera a potom som ešte požiadal o slovo o svojom vlastnom mene. Každopádne ďakujem pekne pani predsednička za to, že som ho dostal. Podobne ako kolega Kančer by som chcel povedať, že je podľa mňa veľmi dôležité, aby sme e, na tieto finančné nástroje prešli veľmi rýchlo. Je to záležitosť urgentná a ja by som chcel zdôrazniť, že napríklad pre infraštruktúru vesmírneho e, výskumu je takéto financovanie absolútne zásadné práve v tejto chvíli. Ja by som chcel, aby tieto štruktúry financovania nadobudli skutočne európsky rozmer. Hovoríme tu samozrejme o obrovským, obrovskej časovej priepasti medzi výdavkami, e, ktoré do tejto infraštruktúry vložíme a prínose, ktorý sa časom realizuje. E, v prípade satelitného navigačného systému to napríklad vidno celkom jasne medzi e, vynesením satelitu a sfunkčením systému ubehne pomerne dlhý čas, tomuto sa jednoducho nevieme vyhnúť. To sú veci, ktoré, ktoré musíme uzavrieť a musíme vyriešiť predtým, než sa dostaneme k vyriešeniu tej európskej politiky v tejto oblasti. Tieto investície sú jednoducho absolútne nevyhnutné, musíme k ním pristúpiť bez ďalšieho strácania času, pretože to môže mať, oneskorovanie toho financovania môže mať antikonjunkturálny efekt, môže mať deprimujúci efekt na ekonomiku a E, môže mať negatívny dopad na celý priemyselný komplex Európy a e, to sa môže kaskádovi to prejaviť aj v iných oblastiach, e, v iných aktivitách. Takže je absolútne nevyhnutné tieto projekty realizovať a financovať. A ja by som chcel pripomenúť toto. Pre mňa bolo prijaté nepochopiteľné rozhodnutie v súvislosti s so systémom GMS a e, to v tom, že ho budeme riešiť inak, teda mimo rozpočtu. Ja to e, skutočne nechápem. Um, Cezar, Galileo, GNSS, to sú všetko rovnako dôležité projekty a e, robia z Európy priekopníka v tejto oblasti. A ak e, nezapracujeme teraz, tak e, sa dostaneme na chvost toho celosvetového pelotónu v tejto oblasti. A preto by som chcel apelovať na komisiu a radu, aby e, sme nediskriminovali systém GNSS. Rada by mala pochopiť, že ide o európsku infraštruktúru a že pridaná hodnota môže potenciálne byť skutočne obrovská, pretože ide o bez akékoľvek diskusie veľmi dôležité projekty. Ďakujem veľmi pekne. Ďalej dostane slovo pán Ody. Pani predsednička, ďakujem pekne za slovo. Ja sa musím priznať, že ma súčasná situácia trocha trápi, pretože nemám nejakú celkovú víziu alebo pohľad na to, čo komisia presne navrhuje v otázke konkurencie schopnosti vzhľadom k súčasnej situácii. Um, voči Indii, Číne a Brazílii. Tieto tri krajiny majú obrovské investičné programy e, na vlastnom území a myslím, že je veľmi nešťastné, že e, nám unikajú práve takéto veľké infraštruktúrne aktivity. Ja si myslím, že zaostávame o celé svetelné roky a potrebovali by sme miliardy eur na to, aby náš kontinent zostal v pozícii konkurencieschopného, e, konkurencieschopného celku. Potrebovali by sme mm, naozaj miliardy eur, aby sa tá naša konkurencieschopnosť zvýšila. A ja sa chcem spýtať, prečo chýba zo správy, o, e, z Barosovej správy jedna vec, a to investičný program. Hovoríme no, totiž o, o konkurencieschopnosti a vyberáme si niektoré veci, ale chýba mi niekoľko záležitostí. V prvom rade, um, euro, ktoré nemusíme vydať, e, to je ušetrené euro. A ja mám pocit, že treba, aby spolupracovali tri úla, regionálna, národná a európska. Tých 27 členských štátov to už nie je možnosť, ako ísť e, ďalej. Keď sa pozrieme napríklad na možnosť e, z úspor, napríklad len, len e, na diplomatických budovách všetkých krajín Európskej únie, ktoré by bolo možné zjednotiť, tak už len na kopírkach by sa ušetrilo obrovské množstvo peňazí a ak e, budeme myslieť spoločne, ak teraz zlúčime určité aktivity členských štátov, ak vykonáme takýto audit, ale aj na úrovni regiónu, nemusí ísť len o e, úroveň Európskej únie, tak je možné ušetriť obrovské množstvo peňazí bez toho, aby sme narušili suverenitu členských štátov. Experti hovoria, že takto možno dosiahnuť úspory o výške miliard eur a tieto peniaze by sa dali investovať napríklad do inovácií. A je možné to e, porovnať s 20. storočím a pozrieť sa na to, ako členské štáty vôbec dokázali financovať všetky tieto infraštruktúrne potreby. Jednoducho, čokoľvek, čo súviselo s dodávkou plynu, elektriny, napríklad v mojom vlastnom členskom štáte, alebo vidiecký rozvoj, alebo pardon, elektrifikácia vidieka, toto bolo financované malou daňou, ktorú platili spotrebitelia a ani si neuvedomili, že takéto niečo splácajú a Eh, platilo sa to teda najmä v mestách, ale išlo to na budovanie elektrických, elektrickej siete na vidieku. Čiže takto sa budovala infraštruktúra. Týkalo sa to telefónu, plynu, elektriny a nikto dopredu nevedel, aký to bude mať prínos a napriek tomu sa to budovalo. A čo taká e, daň zo spotreby? E, tu by na európskej úrovni takáto daň mohla, spos- mohla priniesť dostatok prostriedkov na tieto strategické investície a e, pomoc ľuďom, ktorí žijú v krajinách, kde nie sú určité siete dostatočne rozvinuté a ja dúfam, že e, takýmto spôsobom budeme vedieť investovať aj do diálnic. E, majiteľia ich nie sú schopní rozvíjať a udržiavať a ja si myslím, že by sme mali e, zaujať akýsi globálny pohľad na to, ako tieto veľké infraštruktúrne projekty realizovať a ako čo najúspornejšie získavať financie na ne. Ja viem, že stále sa hovorí o výťazovi francúzských voleb, ale on neurobil nič iné, len že prevzal návrhy komisie v tejto oblasti a e, tie teraz presadzuje, teda minimálne si ich prečítal. No a podľa môjho názoru by sme si mali urobiť prehľad o všetkých tých projektoch, ktoré je treba riešiť. Potom by sme sa mali kreatívne zamyslieť nad ich financovaním a to, čo je tu teraz navrhované v tých rôznych oznámeniach komisie, tak v tom momentálne nemáme žiadny globálny prehľad. Je to stratégia Európa 2020. Tá je istým spôsobom syntézy tých hlavných cieľov. A pokiaľ ide o investície, o, o výber projektov, o tom, ako ich budeme financovať, tak tu prehľad vôbec nemáme. Ďakujem veľmi pekne. Teraz pani Hübner. Ďakujem veľmi pekne. Že Bardzo dobrze przygotowane jest to sprawozdanie ze strony kolegi Canciana. Ďakujem veľmi pekne. Ja by som v prvom rade chcela povedať, že naši kolegovia vypracujú správu, teda vypracovali správu, ku ktorej by som chcela navrhnúť len pár zlepšení. Hovorí sa tam o tom, že Európa by mala bojovať za svoje inovácie, ale treba povedať aj e, inú veľmi dôležitú vec a to, že je treba racionalizovať výdavky a upozorniť podnikateľov napríklad na skutočnosť, že legálne riešenie nie je vždy lokálne riešenie je vždy absolútne efektívne. Teda bolo by dobré, keby sa našlo riešenie na to, aby sa nefragmentovali dostupné financie medzi rôzne programy. Lebo napríklad dnes sme tu diskutovali so zástupcami malých a stredne veľkých podnikov. Oni hovorili, že tie výdavky je potrebné kontrolovať, ale Nemali by sme to zase doviesť do absurdity. Nemá cenu totiž posielať nejaké listy alebo kontroly na 20 centové čiastky, čiže treba optimalizovať aj stranu kontroly. A následne sme si tiež všimli, že sa volá po zárukách. E, chceme totiž financovať inovácie, lebo inovácie neprinášajú prospech len tak cez noc a je potrebné ich financovať dlhodobo a vyhradiť dostatok času na to, aby to inovatívne riešenie dozrelo a malo šancu sa presadiť. A preto je potrebné zaobchádzať s prostriedkami úsporne a racionalizovať výdavky a tiež ich kontrolovať inteligentným spôsobom. Pani Najbler, ďakujem veľmi pekne. Pani predsednička, chcem sa aj ja poďakovať kolegovi za vynikajúcu správu. Myslím si, že všetky dôležité body uviedol vo svojom stanovisku a možno jedna, dve veci by sa dali ešte konkretizovať, ale inak mi k tomu už veľa nenapadá. Diskusia je veľmi napínavá a ja by som sa tiež chcela vyjadriť v tejto diskusii. E, samozrejme, máme v Európe veľký dopyt po investíciách. Infraštruktúra ešte nie je taká vybavená, aby sme mohli povedať, že e, európsky vnútorný trh je už ukončený e, pokiaľ ide o vybudovanie ciest alebo železníc alebo širokého pásma v celej Európe. Jednoducho tam je obrovský doby, dopyt. A bude treba ešte optimálne dokončiť všetky tieto infraštruktúry a mali by sme vytvoriť európsku jednotu. A súhlasím s kolegom Odým v tom, že musíme vytvoriť akúsi globálnu revíziu a bude to dosť ťažké v Európe. To, čo hovoril pán kolega Ody, že by sme v 20. storočí alebo 21. storočí eh, financovali niečo, čo je zanedbateľné, to má pravdu, že treba dávať pozor na finančné prostriedky. Máme daňové systémy na úrovni jednotlivých členských štátov a myslím si, že komisia by mala povedať, kde máme alternatívne zdroje financovania a možnosti. E, mala by e, priniesť záruky cez EIB alebo cez nejaké iné inštitúcie. Mala by jednoducho e, sprístupniť nejaké finančné prostriedky, tak aby sa mohli financovať naše projekty a programy. A pre mňa je otázkou, ako to urobiť, aby sme prilákali do našej infraštruktúry aj súkromný kapitál, čo láka investora, aby investoval do našej infraštruktúry. To si musíme premyslieť a potom dostaneme aj odpoveď a budeme vedieť, aké nástroje potrebujeme na to, aby sme mohli túto infraštruktúru financovať. Takže ďakujem ešte raz pánovi kolegovi Kančanovi a pokiaľ ide o kolegu Prodio, chcem povedať, plne s vami súhlasím. Nesmieme si nechať uniknúť e, príležitosť pomedzi prsty, keď myslíme na GMS a Galileo. E, Z európskeho pohľadu sa neiniciovali zatiaľ tie potrebné kroky. E, Potrebujeme na to aj rozpočet v Európskej únii, pretože ak to nebudeme mať, tak potom tento projekt bude zaostávať to predsa nie je našim cieľom. Musíme ďalej rozvíjať eh, všetko, čo sa dá cez Galileo, cez GMS. A jednoducho tu musíme niečo vybudovať v Európe, pretože zvyšok sveta nespí. A tam sa stavia, tam sa nielen plánuje, ale aj realizuje. A preto by sme nemali eh, šetriť tam, kde je to nesprávne, ale na iných miestach. Ďakujem. Grazie. Ďakujem veľmi pekne. Pán Kančian, prosím o odpoveď. Ďakujem veľmi pekne. Je to, bolo by to veľmi zaujímavé vypočuť si názor komisie, ale nikoho tu ja nemáme. Zamestnanci komisie sa odporúčali. No a ja som chcel položiť komisii, komisii ja som chcel položiť komisii aj pár otázok, ale možno jej ich vieme posunúť aj neskôr. Okrem toho však myslím, že hoci nás tu nie je veľa na tú diskusiu, som veľmi rád, že sa vyjadrili v, reč- v diskusii aspoň tí rečníci, ktorí prehovorili, pretože všetci hovorili o veciach naozaj naliehavých. Hm, chcel by som upozorniť na to, najmä na to, čo povedal pán Ody ja som jeho argumenty veľmi dobre pochopil. E, mám pocit, že sa snažíme racionalizovať to, čo tu už je a veľké investičné programy do budúcnosti sú určite, určite potrebné, ale rozpočtové zdroje, tých 40 miliard plus, 5, pardon, plus 10 miliard eur z, e, z Fondu súdržnosti, ak kto má byť ten základ? teda 40 miliard z rozpočtu a 10 miliard z eh, Fondu súdržnosti, ak eh, týmto bude možné tie projekty naštartovať a rozbehnúť implementáciu týchto projektov na posilnenie konkurencie schopností, tak s tým môžem len súhlasiť, ale eh, nie som si istý, či sa nájde niekto, kto v prípade nedostatku prostriedkov doplní ten rozdiel, nejaký členský štát. A tiež sú to infraštruktúrne projekty, ktoré rozvíjame a, a tam jednoducho zostáva ten čierny PT v rukách banky. Teda je skutočne znepokojúce, že programy sa plánujú, ale nerealizujú. Čiže ak budeme ra- racionalizovať vynakladanie zdrojov, tak možno sa nám časom podarí získať aj nejaké financie. Otázka však je, koľko na to máme času, ako tieto financie získať, pretože o 10 rokov možno uvidíme nejaké výsledky, až o 10 rokov a ja sa domnievam, že konkurencieschopnosť a ekonomika nám vysielajú správy, a to pomerne naliehavé správy, o tom, že tieto projekty treba realizovať hneď teraz. Tie projekty by sa mali rozbehnúť zajtra ráno. Tieto obrovské projekty by kľudne mohli začať hneď. Pani Nibler a ja sme boli v Spojených Arabských Emirátoch. My hovoríme o širokopásovom pripojení, o 20 megabitoch, ale tam hovoria o 100-120 megabitoch v Spojených Arabských Emirátoch a chcú takto pokryť 70 užívateľov. To sú čísla, ktoré v Európe absolútne nemôžeme ani, ani len zvažovať, ani, ani snívať o tom. V iných častiach sveta skrátka je badať e, snahu posunúť sa vpred a toto u nás nie je. A navyše e, treba napríklad to zohľadniť e, otázku starnutia populácie v Európe, ale to je iná vec. Tu tiež sme, <laughs> teda tu, tu sme na prvom mieste vo svete a musíme na to hľadať nejaké riešenie. Ja súhlasím s pánom Prody v otázke investícií do vesmírnych technológií. Galileo a GNSS by mali byť prepojené, by, by mali napredovať spolu. Galileo jednoducho by, tento projekt by nemal byť e, rozvíjaný bez ohľadu na to, čo sa deje na poli GNSS. Ja si myslím, že keď hovoríme o verejno-súkromných partnerstvách v tejto oblasti, tak toto môže byť jedno riešenie. A tiež systém Cezar, teda Single Sky, systém riadenia, jednot, jednotný systém riadenia letovej prevádzky, ďalej doprava, energetika, telekomunikácie, všetky tieto infraštruktúrne projekty, o ktorých sme hovorili skôr, je možné vykonať aj takýmto spôsobom. A ja vychádzam z čísel e, komisie. My by sme mali na tieto infraštruktúrne projekty minúť 1500 miliárd eur a E, my môžeme aj v súčasnosti skúmať rôzne možnosti financovania projektov a to od prvého grantu, od prvého rozvojového impulzu. Ak chceme financovať povedzme tretinu týchto prostriedkov z verejných prostriedkov, teda tretinu tohto rozpočtu z verejných prostriedkov, tak je treba nájsť tie dve tretiny. 1500 miliard potrebujeme vydať a ak 500 miliard dokážeme nájsť vo verejných eh, sejfoch, tak eh, tisíc miliard bude treba nájsť eh, z verejných prostriedkov a teda z iných prostriedkov. Samozrejme, toto je také číslo, ktoré asi nedáme dokopy. A tu nejde len o racionalizáciu, ale potrebujeme hľadať prostriedky na rozvojové projekty budúcnosti a dnes sa nachádzame vo veľmi ťažkej situácii. Mali by sme o týchto veciach skrátka neustále rokovať na národnej úrovni, na európskej úrovni, aj na regionálnej úrovni. Treba hľadať odpovede, pomáhať si, koordinovať sa a snažiť sa hľadať úspory, kde to len bude možné. A v podstate potrebujeme zvýšiť investície do rozvojových projektov a ušetriť niekde inde, ale nemôžeme uplatňovať súčasný systém, ktorý e, z dôvodu recesie šetrí, nezvyšujeme HDP a podľa môjho názoru toto je veľmi dôležitý prístup. A my potrebujeme tieto infraštruktúrne projekty posunúť vpred. Jednoducho to je výzva, pred ktorou teraz Európa stojí. A keď pod rastom myslíme len to, že nebudeme robiť nič, že ukončíme budovanie jednotného trhu, budeme vykonávať tie bežné činnosti, teda ten bežný scenár, tak to jednoducho je, je ilúzia, pretože my nemáme žiadny normálny scenár. Ďakujem veľmi pekne, pán Kančan. Chcela by som vám pripomenúť, že e, termín pre odozdanie pozmenujúcich návrhov je 23. maj do 12. hodiny a hlasovať vo výbore sa bude 19. júna. 12. júla to ide do rozpočtového výboru a potom to bude na rokovaní plenárneho zasadnutia v septembri. 29. mája od 15. do 16.30 budeme mať spoločné vypočutie e, s výborom pre e, regionálne záležitosti. Budeme hovoriť o regionálnej politike a e, v horizonte do roku 2020 a potom sa stretneme 30. a 31. mája ráno a popoludní. Tak ako vždy. Ďakujem veľmi pekne za vašu spoluprácu. Príjemný večer.